Prosím, posaďte sa. Tí z vás, ktorí chcete odísť do snemovne, tak prosím, urobte tak a urobte tak, pokiaľ možno nerušenie. Je potešením oznámiť ďalší bod programu a privítať pána veľvyslanca Andrisa Pelca, ktorý zastupuje Lotyšsko. na dnešnej e, schôdzi bezpečnosti a obrany. Na viacerých e, schôdzach, ktoré sa týkajú prípravy júnovej rady, ktorá sa bude venovať otázka otázkam spoločnej bezpečnostnej a zahraničnej politiky, teda obranej politiky, pardon. Dnes sa budeme rozprávať o meniacom sa bezpečnostnom prostredí a o výhľadoch spoločnej bezpečnostnej a obranej politiky. Mala by som vlastne uviesť na pravú mieru a povedať, že je to naozaj rýchlo sa meniace prostredie, lebo aj tá samotná situácia je tak dynamická, stále sa meniaca, že si vyžaduje veľkú mieru našej pozornosti. Takisto vítam e, ľudí zodpovedných za vojenské poradenstvo v rámci lotišského zastúpenia v NATO a v EÚ nech sa páči, pán, pos, e, pán veľvyslanec, e, dostanete teraz priestor opäť. E, začali sme včera po obede a dnes už máme za sebou veľa diskusia rozhovorov, ale je každopádne pozrieť sa na vývoj situácie a na plány, ktoré sa týkajú posilnenia a prehlbenia spoločnej bezpečnostnej obranej politiky ešte pred Európskou Junovou rádou. Nech sa páči, pán veľvyslanec. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, pani Fotiga, stené poslankyne, poslanci, dámy a páni. Na úvod eh, budem prezentovať krátke vyhlásenie, krátke eh, sumár ohľadom toho, čo sa stalo počas posledných šiestich mesiacov lotického predsedníctva v oblasti spoločnej bezpečnostnej a obranej politiky a hlavne na pôde tých pracovných skupín, ktorým, eh, mala tú čest, eh, ktorým malo tú čest eh, Lotisko predsedať. A ak samozrejme budú nejaké otázky, tak zodpoviem. Lotisko začalo svoje predsedníctvo Rady Európskej únie pravdepodobne v tých najťažších obdobiach v rámci situácie po studenej vojny, čo bolo vyvolané reakciou Ruska, takisto obsadením časti Ukrajiny a nelegálnym anektovaním Krymu. To všetko ovplyvnilo agendu, ktorá sa týkala spoločnej bezpečnostnej a obranej politiky a ktorá kladla vysoké nároky na moju krajinu, pokiaľ ide o riešenie takýchto víziev. A okrem toho, rastúca nestabilita na Blízkom východe a v Severnej Afrike zvýšila obavy ohľadom zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácie v, tojto, v tomto regióne a zároveň zvýšila prílev utečencov z Líbie a zo Sýrie do Európskej únie. Čo sme teda boli svetkami za posledný rok, respektíve dva, je rastúca miera nestability tak E, južnej ako aj východnej hranici, pri južnej a východnej hranici. E, dovolte mi pozrieť sa späť e, na ten pol rok predsedníctva prostredníctvom agendy môjho výboru, výboru pre bezpečnosť, ako aj iných orgánov, ktoré sú zapojené do tohto mechanizmu. Nuž, agenda spoločnej bezpečnostnej a obranej politiky, ako aj zahraničnej politiky pomerne je flexibilná a reaguje na skutočne vznikajúce potreby sveta. Aby som uviedol krátku anekdotu, máme člena výboru, ktorý sa snaží e, nastaviť ten top 10 rebríček problémov a záležitostí na najbližší rok a on robí taký malý prieskum a väčšina, tak asi polovicu sa nám podarí trafiť. Polovica z tých desiatich e, vecí nakoniec je doplnených e, na ad hoc, pretože vzniknú neočakávane. Z tohto dôvodu tá agenda, ktorá sa týkala spoločnej bezpečnosti a obrany, tak tá sa sústredila predovšetkým na otázky terorizmu a migrácie. Napríklad 18. mája európsky ministri zahraničných vecí a obrany sa rozhodli vytvoriť e, morskú jednotku, tak aby rozbili pašerácké gangy v stredozemi a takýmto spôsobom prispeli k záchrane životov na mori e, tá jednotka už bola zriadená, ešte nebola spustená, sprevádzkovaná, ešte stále každopádne prebiehajú rokovania. Neskôr to budeme ďalej dopracovávať, už dnes zaznelo. Nad rámec týchto vývojov, týchto vecí, e, vysokou prioritou v rámci lotiskej agendy bola spolupráca medzi EÚ a NATO a partnerstvo, okrem iného aj so Spojenými štátmi a východné partnerstvo, takisto vojenské schopnosti EÚ, e, spolupráca medzi civilnými a vojenskými operáciami pokiaľ ide o ten list, tak určite si uvedomujeme, že úspešná politika v tejto oblasti závisí od disponibility a prístupu k bezpečnému počítačovému priestoru, kyberpriestoru. Preto už na počiatku predsedníctva sme privítali politický rámec EÚ pre počítačovú kyberpolitiku e, v snahe zlepšiť e, tie e, kyber, kyber záležitosti alebo počítačové záležitosti v rámci EÚ ako aj v rámci členských štátov. My sme zorganizovali spoločnú konferenciu s Nemeckom, ktorá sa týkala tejto témy, aby sme zabezpečili e, follow-up e, rámca e, pre obranu EÚ v oblasti počítačovej kriminality. Takisto sme podporili Európsku agentúru pre bezpečnosť pri implementácii ich stratégie na boje proti počítačovým hrozbám a kriminalite. Takisto sme mali diskusie, ktoré sa týkali väzby medzi vnútorným a vonkajším rozmerom bezpečnosti, hybridné ohrozenia a strategické komunikácie. Tieto body nášho programu boli určované kontextom bezpečnostnej situácie a prípravou na nadchádzajúce stretnutia Európske, stretnutie Európskej rady budúci týždeň. Vo všetkých oblastiach sme boli svedkami aspoň čiastočného pokroku. Niektoré veci pokročili rýchlejšie ako ostatné, ale potreba zareagovať na bezpečnostné výzvy, ktoré vyplývajú z východu a z juhu, tak tie výrazným spôsobom určovali pracovný program lotického predsedníctva a takisto viedli k lepšiemu chápaniu ďalších krokov zo strany Európy a rozhodovaniu ohľadom toho, ako by Európa mala zostať konkurencieschopná za súčasnej situácie. Teraz ešte stále prebiehajú aktívne prípravy tohto veľmi dôležitého podujatia, a síce teda Európskej rady, pričom časť tejto rady sa bude venovať otázkam obrany a bezpečnosti. V tejto chvíli zamýšľame e, smerovanie ďalších prác e, k obnoveniu európskej stratégie o bezpečnosti, takisto nová stratégia, pokiaľ ide o novú zahraničnú a obrannú politiku. To by malo byť novo, mal by sa z toho stať nová stratégia EÚ. A predpokladáme, že vysoká predstaviteľka dostane za úlohu vypracovať takúto stratégiu a čo je mimoriadne dôležité je, že budeme musieť eh, skúmať eh, väzby medzi týmito dvoma plánovanými stratégiami. Nakoľko tie hrozby z pohľadu vnútornej ako aj vonkajšej bezpečnosti sa stále viacej stierajú a sú nejasné. V neposlednom rade eh, pokračovanie v tom pokroku dosiahnutom už predchádzajúcej na predchádzajúcej rade a pokiaľ ide aj tie závery z roku 2013, tá flexibilita, viditeľnosť eh, CSDP bude posilnená, takisto budeme zvyšovať transparentnosť a takisto budeme posilňovať eh, tie veci, ktoré sú uvedené v záveroch z 18. maja 2013. A takisto v závere záveru sa hovorí, že vysoká predstaviteľka spolu s agentúrou pre bezpečnosť a spolu s členskými štátmi eh, sú vyzývané k tomu, aby do konca roku 2015 predstavili plán akcií so spoločnými návrhmi, ako reagovať na hybridné hrozby. Budeme sa teda zaoberať takýmto rámcom ešte počas tohto roka. Máme pocit, že toto je jedno z najdôležitejších imperatív a príkazov, tak povediať, ktoré diktuje súčasná bezpečnostná situácia v Európe. A je nevyhnutné, aby tieto výzvy boli riešené spoluprácou medzi EÚ a NATO, pričom treba samozrejme uznávať a priznávať suverenitu obom organizáciám. Každopádne Lotisko vždy podporovalo vzájomné presadzovanie a neduplicitu úsilia v týchto oblastiach. Posledných 6 mesiacov preukázalo, že obe organizácie musia spolupracovať na to, aby riešili tie najkomplexnejšie výzvy, ktoré pramenia napríklad z hybridných rozieb. V tomto ohľade strategická a praktická spolupráca medzi EU a NATO bola predmetom diskusí na rôznych úrovniach a formátoch v oboch organizáciách NAC, PSC, formálne, neformálne. Takže v podstate tí, čo sme e, členskými štátmi aj NATO, aj EU, tak máme len e, jednu formu e, alebo jeden, jednu formu ozbrojených zložiek. Takže preto chceme zvážiť e, všetky ostatné súvisiace aktivity. Ešte z praktického, z iného uhla, máme tu ešte aj mechanizmus Atena. To je mechanizmus, ktorý spravuje financovanie spoločných alebo náklady na spoločné e, európske misie a operácie v súčasnosti sa to týka piatich aktívnych vojenských operácií. To je Altea v Bosne Hercegovine, Atalanta v Africkom rohu, Eutan v Mali a v Somálsku a potom ešte v Stredafrickej republike. Takže celkový objem tohto financovania je asi 70 miliónov eur. a asi 2500 vojakov, ktorá operuje na rôznych miestach pod európskou vlajkou. Keďže predsedníctvo rady e, predsedá príslušným e, stretnutiam, by som chcel zdôrazniť štyri oblasti, kde sme videli zaznamenaný pokrok. Poprvé v priebehu lotyšského predsedníctva sme uzavrali niekoľko dohôd. To boli dohody medzi európskymi misiami alebo aj EU a ďalšími aktérmi, a predovšetkým v OSN, kde v podstate chceme zharmonizovať náš cezhraničný e, prístup v oblasti bezpečnostnej obrannej politiky. Ako predsedníctvo sme taktiež tlačili na uzavretie dohody o mm, krížových poskytovaní, o krížovom poskytovaní služieb medzi misiami a taktiež ďalšie aktivity. To bola kooperačná dohoda medzi mechanizmami EDA a Atena. Chceli sme tým zlepšiť účinné využívanie e, prostriedkov a rozhodli sme sa teda uzavrieť e, dohodu medzi týmito dvomi organizmami ešte predtým, než začalo naše predsedníctvo. Chceli sme kombinovať e, expertízu EDA s finančnými prostriedkami mechanizmu Atena. Toto bolo technicky veľmi potrebné pre rozvinutie európskych kapacít pre obranu a bezpečnosť. Ja tu mám prostriedky pre misie, tejto oblasti, teda obrané bezpečnostnej politiky. Jeden príklad úspešných rokovaní bol prenos nákladov na vybudovanie Jukatexu, to bol tábor v Stredoafrickej Afrike, ktorý potom preplatila EÚ. Ďalej tu máme pri záveri eh, alebo rozhodnutie rady hľadom mechanizmu Atena. Takže odsúhlasilo sa eh, administratívne eh, financovanie spoločných nákladov. Prebehol písomný postup, ktorý bol zakončený v marci. Napríklad sme organizovali vo Washingtone, v Bruseli rôzne semináre a okrúhle stoly, viac než 17 eh, členských štátov EÚ a ďalšie krajiny sa ich zúčastnili napríklad USA, Gruzinsko a tak ďalej, aj eh, OBSE a eh, NATO. Tak to boli naše aktivity ako predsedníctva v priebehu našich šestich mesiacov predsedníctva. Ďalej o všeobecnosti sme dosť spokojní našimi výsledkami. Chcel by som poďakovať všetkým, čo nám pomohli, predovšetkým môjmu týmu, ktorý pracoval skutočne neúnavne. Ďakujem. Thank you, ambassador. Uh, now I kindly ask. Ďakujem, pán veľvyslanec. No a teraz by som, by som chcela požiadať poslancov, aby položili svoje otázky. Prvý pán Keller. Ďakujem za EPP a za Estonsko. Vy ste povedali, že Lotyšsku sa podarilo dosiahnuť určitý pokrok v každej z tých tém a myslím si, že <clears throat> môžeme byť spokojní s lotežským predsedníctvom a vy ste práve hovorili teda o vašich výsledkoch. Asi by sme spokojní. Ďalej to rozhodnutie vytvoriť námorné zložky, ktoré budú e, kontrolovať imigráciu na Stredozemnom mori. To je teda dôležité. Druhá vec. Vy ste sa sústredovali na prehlbenie spolupráce NATO a EÚ. S tým tiež súhlasím. Ja by som vám odporučil sa pozrieť na správu Európskeho parlamentu ohľadom obranu spoluprácu EÚ a NATO. Správu pripravil bývalý kolega Otanen v roku 2009. Ale mm, dúfam, že sa vám tam podarí nájsť nejaké využiteľné myšlienky Ďalej. Kybernetická obrana, spolupráca v tejto oblasti, tam ste zorganizovali veľmi užitočné konferencie. Ďalej tu máme tzv. hybridné vojny a ako sa k nim postaviť. No ja sa chcem opýtať, ako hodnotíte v tejto fáze Podarilo sa EÚ dosiahnuť taký jednotnejší postup voči týmto hybridným vojnám. Aký by mohol byť ďalší krok alebo ďalšie kroky? Ďakujem, pán Kelom, pán Štetina. Ďakujem za slovo. Ďakujem teda aj pán, vážený pán veľvyslanec, aby som chcel oceniť prínos Lotyšska v posledných mesiacoch, áno, už má si počuť. Dobre, takže chcem oceniť úlohu Lotyšska v posledných mesiacoch. Gratulujem. Úprimne, ja mám taký možno, tak možno prostú otázku. Vy ste hovorili o prehlbení spolupráce s NATO. Vaša krajina je členom NATO a ja už dlho nenachádzam odpoveď na túto otázku. Ten slavný článok 5 základnej zmluvy hovorí, že je treba, aby NATO bránilo svoju členskú krajinu v okamihu, kedy bude napadnutá. Ja som sa vás chcel opýtať, ako aj som sa pýtal už iných politikov, či tento článok 5 sa vzťahuje na pôsobenie tzv. zelených mužičkov. Či sa vzťahuje na tento spôsob hybridnej vojny, ktorá by mohla nastať. Neviem, či naši českí prekladatelia to vedia preložiť. Myslím, že sa dá povedať green man ako zelený muži. Ale v ruštine je to zelený mužika. You, ďakujem pán štetina a pán veľvyslanec, ja taktiež som sa zúčastnila na mnohých aktivitách lotyšského predsedníctva a rada by som vás pochválila za vaše teda predsednícke aktivity. Viem, že skup- bola vystupovaná skupina priatelia predsedníctva Mnohí by sme do nej asi mali vstúpiť. Samozrejme, to je len vtip. No a vaša odovzdanosť, odovzdanosť vašich lotyšských diplomatov, ktorí a taktiež zastupcov predstaviteľov rôznych odvetví, rôznych sektorov, taktiež vlády. Všetci boli veľmi ochotní ochotne poskytovali informácie, vyjadrovali sa k otázkam, takže ďakujeme. No a rada by som položila otázku o vašej konkrétnej skúsenosti pri popisovaní a definovaní nástrojov propagandistickej vojny. Pretože vďaka NATO a jeho excelenčným centrám, ktoré sú e, v Rige. Viem, že toto sa podarilo presadiť aj našim kolegom z parlamentu, pánu Pabriksovi a ďalším. No a čo týka tých vedomostí ohľadom propagandistickej vojny, strategická komunikácia, ktorá sa snaží vy, vyvíjať v podstate vplyv na spoločnosť, na občanov zo strany teda Ruska, ale nie len eh, Rusko to robí, robia to aj organizácia ako ISIS, Daesh a ďalšie taktiež využívajú rôzne nástroje, aby nás ovplyvňovali našu mládež. Takže ako v priebehu vášho predsedníctva ste dokázali sa postaviť aj tejto problematike. Hovorili ste o spolupráci medzi NATO a EÚ, ale vieme, že sa o tom hovorilo už viackrát Napriek tomu nám nie sú úplne jasné všetky tie dopady, nakoľko tomu inštitúcie venujú pozornosť. A včera pod v rámci teda toho udalosti pod zaštitou pána Štetiny, tam zastupca ruskej opozície predložil žiadosť o predlženie západných sankcií by sa vzťahovali na týchto propagandistických pracovníkov, pretože to nie sú novinári, sú to propagandistickí pracovníci, ktorí sú e, blízki um, Kremlu. No a ja si myslím, že možno toto je jeden z najlepších spôsobov, ako zastaviť tieto skupiny, ktoré sú riadené z Kremla, pretože bojovať proti takémuto spôsobu boja, takéto vojne, pričom teda by sme ešte vyslali pozitívny signál a odhalovali by sme manipuláciu. Myslím si, že toto ehm, potom tieto veci sa odlišujú, čo sa týka účinnosti, pretože v podstate by sme mohli ovplyvňovať našu verejnosť podstate z niektoré z týchto, mnohé z týchto nástrojov sú využívané napríklad nevládnymi hráčmi, ako napríklad Daesh alebo iné teroristické radikálne skupiny, ktoré taktiež využívajú teroristické metódy. Ďalšia dodatočná otázka. V priebehu nášho stretnutia, keď sme diskutovali s komisárkou Bieňkovskou, tam bolo to celkom jasné posolstvo, že nám ide o to, aby sme obranný sektor v podstate zapojili do spoločného trhu. No a samozrejme je tu otázka produktu dvojakého použitia. Avšak obranný sektor, tak tam dokonca aj položky, do akého použitia nepodliehajú TTIPu. My budeme hovoriť o posilnení spolupráce v oblasti obrany a bezpečnosti. Ehm, dnes, ešte neskôr, až prídu zástupcovia ehm, americké misie. Takže ako chceme vyriešiť tú otázku spolupráce v tejto oblasti s našimi partnermi. Ďakujem ešte pán Schaffhauser. Nemusíte sa ospravedlňovať. Neskoro som sa prihlásil o slovo pán veľvyslanec. Ja nesúhlasím s vašou analýzou, ale to je, tak povediať, normálne. Jednoducho vám položím otázku, pretože som o tom bol požiadaný. Nerozumiem tomu, prečo štáty či tento parlament sa neangažujú viac v minskom procese. Prečo sme sa zastavili na analýze propagandy? Niektorí sú s tým dokonca spokojní, sú spokojní s prípadným zlyhaním jediného politického riešenia. Osobne som bol v Dombase 9. mája, keď bolo jasné, že sú to síly Kievu, ktoré tam bombardovali a prišla som do Bruselu a všetko bolo naopak. Bolo to presne naopak. Mínske dohody uvádzajú okrem iného, že je potrebné spustiť proces decentralizácie či autonómie, aby, a to je podľa mňa veľmi pozitívne, aby Kiev opätovne sa absolútne zhostil riadenia vlastných hraníc. Boli vypracované, viacero mesiacov sa pracovalo na návrhoch o týkajúcich sa procesu decentralizácie. Neboli však vzané do úvahy v poslednej dobe. Boli až potom, že sa do toho za, zaangažoval Kerry. Čiže dá sa povedať, že Kiev počúva Spojené štáty, ale nepočúva Európu. Takže prosím vás, prečo ste e, nedostali tým minským dohodám a ich uplatňovaniu a prečo to musia byť Američania, a, ktorí musia sa snažiť o opätovné spustenie tohto procesu? Thank you very much. Ďakujeme, pán Schaffhauser. Áno, ocenujem vaše otázky pre mňa Avšak je to výmena názorov s pánom veľvyslancom Pelcom, ktorý zastupuje lotišské predsedníctvo. A preto si myslím, že teraz nie je vhodná doba na bilaterálne výmeny názorov. Takže by som chcela, aby pán veľvyslanec sa vyjadril. Uh, Takže ďakujeme za tie e, slova, ktoré ste, teda pozitívne vyjadrenia o lotyšskom predsedníctve. Takže pôjdem otázku po otázke. Dobre. Čo sa týka otázky pána Kelama ohľadom hybridu, ohľadom toho, čo sa nám podarilo a ako, ako to bude pokračovať ďalej. Myslím si, že to najdôležitejšie, čo sa nám podarilo dosiahnuť za posledné obdobie, bolo to, že sme šírili osvetu. Myslím si, že sa o tom toľko ešte pred rokom všeobecne nevedelo. Takže eh, hybrid, to je teda tá hybridná hrozba, to je teraz uznávaný jav. Z pohľadu predsedníctva sme sa snažili to za e, sa pripojiť na program na rôznych formálnych, neformálnych stretnutiach, napríklad PESE. To je spoločné stretnutie ministrov vnútra, FSE. Tam sme teda vďačný vysokej predstaviteľke komisie, že to zaradila na májový program. Takže je to obsahnuté aj v záveroch teda Rady ministrov zahraničia z mája. No, takže áno, už je to teda uznávaný jav a známy. Hlavná vec je predovšetkým tá, že treba pochopiť, čo to presne znamená pre národné vlády v tých jednotlivých prípadoch. Estonsko bolo teda v tomto veľmi dobré, v tomto boji. My sme sa stretli aj s, so zastupcami Stalinu a diskutovali sme o tejto problematike. Takže súčasťou alebo súčasťou reakcie na hybridné hrozby je, je národná reakcia. Avšak je treba sa koordinovať medzi rôznymi organizáciami EÚ, NATO a tak ďalej, ale v rámci EÚ, pretože ako už som povedal, to prepojenie medzi otázkou internej a externej bezpečnosti na druhej strane, tak tam tá hranica je v podstate čoraz e, rozmazanejšia. No a keď sa pozriete na misiu EU NAUFOR ktorá teda bola vytvorená, tak jeden z tých, ktorí boli zapojení do teroristických útokov v Kahirskom múzeu v Raj, bol nájdený v Taliansku a že sa tam dostal na jednej z tých e, lodí s imigrantami. Takže tuto si myslím, že je treba dávať dobrý pozor. Čo týka ďalších krokov v súvislosti s hybridnou hrozbou, tak e, spolupracujeme so službami komisie, rada nakoniec ďalej bude pracovať na tom, aby sme zosúladili naše aktivity v tejto oblasti. A naše národné stanovisko je také, dovolením, že by sme mali mať jasný plán, čo ďalej robiť, ako bude EU postupovať. Takže k tomu sa ešte musíme dostať ako rada. Čo sa týka otázky pána Štetinu v súvislosti s článkom 5, či hybridná hrozba spada pod rozsah pôsobnosti tohto článku alebo nie, No, jednoduchá odpoveď by bola článok alebo na to reaguje na hrozby v zmysle článku 5, keď sa Severoatlantická rada rozhodne, že na to tak zareaguje. Takže pokiaľ Severoatlantická rada to je veľvyslanecký orgán NATO, rozhodne, že bude postupovať takýmto spôsobom na žiadosť členského štátu, tak vtedy sa to stane, ale je to dobrá otázka, ale ja by som sa nebal, že by tam boli nejaké právne obmedzenia. Možno mám niekto opraví, ale takto by som sa k tomu vyjadril ja. No, čo sa týka tej otázky od uh, pani Potigy, týkajúce sa propagandy, Áno, tak s tým je problém. V prvom rade si treba uvedomiť, že propaganda nie je žurnalistika. A preto na ňu musíme aj z tohto aspektu nahliadať. Zároveň e, si musíme uvedomiť, že jednou z hodnot, aké sú hodnoty EÚ. Je to sloboda tlače. A nemôžeme sa znížiť k niečomu, čo sa nám nepáči. Nie je to jednoduché, ale sú veci, ktoré môžeme urobiť, ktoré sme už urobili. V prvom rade v rozhodnutí Európskej rady to bolo uznané ako problém, boli to závery rady z februára. Taktiež sa o tom hovorilo v záveroch FSI v januári. Opäť to rada e, uznala za problém v marci. Výsledkom toho bolo nastavenie týmu v rámci SVČ v súčinnosti s členskými štátmi. kde sa pracovalo na akčnom pláne možných činností EÚ. Ten akčný plán by mal byť čoskoro hotový. No a pokiaľ ide o našu perspektívu, našu vnútroštátnu perspektívu možných činností, a tiež sme sa počuli, poučili zo stretnutia s NATO, ktoré bolo zorganizované v Rige Takže dôležité je tieto veci odhaľovať. Po druhé je potrebné poskytovať informácie. ktoré sú nielen pravdivé, aktuálne, ale pochopiteľné, čo občas bol, bolo našim slabým miestom EÚ, ako napríklad jedno veľmi známe vyhlásenie, ktoré parafrazovalo krstného otca, pretože pokiaľ vám krajiny, niektoré krajiny e, urobia ponuku, tak ju nemôžete e, odmietnúť, avšak keď vám EU spraví ponuku, tak ju nemôžete pochopiť. No takže tomuto sa musíme vyhybať. Druhá vec, musíme pracovať na odolnosti médií, pretože mediálne prostredie sa mení. Sú teraz skeptické, pokiaľ ide o vplyvy štátu. Taktiež musíme budovať spoločnosti, mediálnu vzdelanosť, aby verejnosť bola schopná rozoznať, čo sú lži a čo nie. Sú tu tiež ďalšie technické body, ale ja si myslím, že sa musíme v prvom rade zamerať na to, ako vnímame mediálny trh v EÚ. Isté je potrebné zachovať slobodu tlače. To je veľmi dôležité. Zároveň sa však musíme venovať jasnému zneužívaniu e, systému médií, ktorý aktuálne funguje. Pokiaľ ide o položky s dvojakým požitím a spoluprácu so Spojenými štátmi. Pokiaľ viem, všetky rozhovory o obmedzujúcich opatreniach alebo teda nie rozhovory, ale kroky sú zosúladené e, s našimi partnermi z USA. Pokiaľ oni alebo my niečo robíme, e, nebude to prekvapenie, všetci o tom budeme vedieť. Pokiaľ ide o to dvojité, dvojaké použitie a položky s dvojakým použitím, tejto chvíli máme k dispozícii eh, istý počet obmedzujúcich opatrení. Pokiaľ dohovor z Minska zlyhá, nebude vykonaný, tak sa môžeme zamerať na rozšírenie reštriktívnych opatrení. tejto chvíli, tak ako hovoril pán Schaffhauser, dohoda z Minsku je jediným politickým riešením a musíme ho podporovať a my, ho, my to podporujeme. Dohoda z Minsku musí byť naplnená do konca roka. A my dúfame, že všetky zúčastnené strany na tom budú pracovať. Pokiaľ to nevíde, budeme sa musieť zamerať na ďalšie reštriktívne opatrenia. Ďakujem. Yes, Mr. Stetina once more, please. Ďakujem ešte raz, pán Štetina má slovo. Ďakujem za slovo, pani e, predsednička. Excelencia, vy ste Lotyš. Možno ste počuli, čo kedy si povedal Winston Churchill, že každá zmluva podpísaná Ruska, Ruskom má cenu toho papieru, na ktorom je napísaná. A práve z tohto dôvodu, pretože si myslím, že to platí, z toho dôvodu si myslím, že Minská dohoda je už dávno mŕtvá a my nemôžeme argumentami Rusko prinútiť k dodržiavaniu týchto dohôd. Z historickej skúsenosti vieme, že je to márny boj. Musíme používať iné metódy. A to je práve to volanie po zostrení sankcií alebo použití iných metód. Je potrebné odhodlane brániť euroatlantické hodnoty a demokraciu v Európe. Len toľko som chcem som chcel povedať, že to čakanie je márne. Ďakujem. Thank you very much indeed, uh, ambassador. Ďakujem pekne, pán veľvyslanec, za váš príspevok. Najmä ďakujem za to, že ste nám porozprávali o pláne zavedenia nových misií. To je naozaj veľmi dôležité. najmä pokiaľ chceme riešiť e, vlny utečencov, ktoré prichádzajú cez sever Afriky, čiže tieto informácie sú naozaj veľmi dôležité. Nám robí obavy schopnosť operovať v iných oblastiach a taktiež potreba poskytnúť dostatočné financie na zabezpečenie našich snách, ktoré už boli spustené alebo možno pravdepodobne budú spustené na to, aby sme čelili novým problémom. Pochopila som to tak, že dnešná schôdza e, vyslancov PST sa taktiež venovala týmto témam. No a keď hovoríme o sankciách, je to preto, že sa v dnešnej dobe ozývajú hlasy aj o možnosti e, stiahnuť sankcie ja dúfam, že sa nám podarí dopracovať ku kompromisu či konsenzu e, v otázke sankcií a že sa nám podarí tento režim udržať a mať dohľad na situáciu až do konca roka. Chcem sa poďakovať pánu veľvyslancovi poradcovi misie eh, Lotyšska. Chcem sa poďakovať aj všetkým poslancom a účastníkom za diskusiu. Chcem vás ešte poprosiť, aby ste počkali. Budeme pokračovať s ďalším bodom programu. Ten sa týka výmene informácií so zástupcami mm, misie USA pri EÚ a NATO. Teraz budeme mať pár minútovú prestávku a počkáme na našich ďalších hostí. si jako tady v produkci, kde to proběhlo a Ladies and gentlemen, please be seated. Dámy a páni, prosím, posadajte si. Takže pokračujeme v popoludnejšej časti nášho zasadnutia pod výboru pre bezpečnosť a obranu. Tento bod programu sa nazýva Posilnenie transatlantickej bezpečnostnej a obrannej spolupráce Pozrime sa na túto situáciu z perspektívy Spojených štátov. Máme tu delegáciu parlamentného výboru spolupráce EÚ a USA. Je tu vedúci delegácie pán David McAllister, ktorému za chvíľočku udelím slovo. Ale dovolte mi ešte predstaviť našich ďalších hostí zo Spojených štátov. Je to pán John Samis, ktorý je zástupcom vedúceho misie USA pri EÚ Druhým hosťom je pán Robert Bell, ktorý je vyšší civilný zástupca ministra obrany a poradca veľvyslanca USA pri NATO. Páni, vítam vás. A teraz by som dala slovo pánu Davidovi McAllisterovi, nech sa páči. Ďakujem a ja tiež chcem všetkých privítať a najmä našich dvoch vážených hostí. Je pre mňa potešením, že môžem spolupredsedať schôdzi o posilnení e, transatlantickej bezpečnosti a obranej spolupráce. Jedným z dôvodom, prečo bol dnes tá, bola dnes táto schôdza zorganizovaná, je, že otázky obrany a bezpečnosti sú e, témou programu medziparlamentného schô, schôdze e, našich kolegov zo Spojených štátov, teda kongresu. To sa odohrá v Rige. Bude tam aj pán Brok ako predseda AFETu a ďalší zástupcovia Európskeho parlamentu. Zamerieme sa na globálne záležitosti a európske susedstvo, aby sme vysvetlili, prečo táto téma má takú dôležitú úlohu v transatlantických rokovaniach, diskusiách. Teraz by som si rád vypočul, ako naši susedia vnímajú rozvoj, eh, ako aj v rámci rozmerov NATO, ale aj EÚ a USA. Naozaj oceníme perspektívy obou, oboch oddelení, e, e, oboch e, zástupcov ministerstva obrany. Takže pokiaľ súhlasíte, pán Samis, mohli by ste začať? Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo, David, za to, že ste nás tu privítali. Spolupráca medzi Spojenými štátmi a EÚ v otázkach bezpečnosti a obrany sa za roky e, rozšírila a som veľmi rád, že tento rok dialog transatlantickej legislatívy poprvýkrát e, bude zahŕňať aj otázky bezpečnosti a obrany. Ten čas by nemohol byť lepšie naplánovaný, pretože globálne výzvy, ktorým čelíme, sú dôležité a taktiež musíme nájsť spoločné mechanizmy na ich riešenie. Naši kolegovia v Kongrese Spojených štátov nám možno umožni, poskytnú nápady na ďalšiu spoluprácu a naša spolupráca tým bude možno efektívnejšia. Chcel by som tiež hovoriť, aké stanoviska má USA, v, má USA voči základným otázkam. Pokiaľ ide o obranu a bezpečnosť, Spojené štáty a EÚ už teraz spolupracujú. Prvých 9 mesiacov tohto parlamentného mandátu e, prebehlo mnoho dôležitých výročí pre Spojené štáty USA. Pred 100 rokmi začala Prvá svetová vojna, 70 rokov skončila Druhá svetová vojna a 25 rokov je odpadu Berlínskeho múru. Tieto výročia nám pripomínajú e, obete mnohých Európanov a Američanov, aby e, dosielili mier na tomto kontinente, devastácia vojnou, ale z nej vznikla nová Európa a Spojené štáty sú tejto vízii stále zaviazané. Aj teraz e, je mierová Európa ohrozená a je dôležité posilňovať transatlantické vzťahy, aby sme sa týmto hrozbám vyhýbali. Prvé mesiace, e, kedy sme boli svetkami agresivity e, Ruska na Ukrajine, tak sme sa samozrejme spojili a uplatnili sme sankcie proti Rusku Prezident Putin sa možno domnieval, že rozdelí členské štáty EÚ alebo oddelí EÚ od Spojených štátov, ale zlyhal. Možno si myslel, že sa nepostavíme za suverenitu a územnú integritu Ukrajiny, ale milil sa. Napriek rôznym perspektívam e, voči Rusku, EÚ a všetkých jej 28 členských štátov, USA a všetkých 28 členských štátov EÚ Eh, uplatnili takmer všet, rovnaké sankcie v rovnakom čase, čo bolo naozaj úžasné. A ten tlak musíme vyvíjať naďalej, teraz nie je čas stiahovať sankcie a musíme zvážiť tiež možnosť ich rozšírenia, pokiaľ bude ruská agresivita pokračovať. Sankcie sú tu na podporu diplomatického procesu a na vyvíjanie tlaku na Rusko, aby toto e, naďalej naplňalo svoje záväzky a my si myslíme, že tie sankcie treba udržovať až kým nedojde k absolútnemu vykonaniu minských dohôd, tak ako sa to dohodlo na Márcovej Európskej rade. Zároveň sú dvere ešte stále otvorené spolupráci s Ruskom v oblasti spoločných záujmov. Pokiaľ si Rusko zvolí cestu mierovej spolupráce, ktorá rešpektuje suverenitu a demokraciu susedných štátov. USA a EU majú rovnaký, gol, eh, pardon, rovnaký cieľ, kedy chcú z Ruska mať zodpovedného partnera. Ďalšia hlavná priorita Spojených štátov je kolektívna činnosť e, v súčinnosti s našimi európskymi partnermi, aby sme spoločne mohli čeliť hrozbe terorizmu, najmä pokiaľ ide o Al-Qaidu a ISIL a ich spojencov. Je dôležité bojovať s týmito hrozbami, chceme budovať kapacity iných, aby sme riešili dôvody e, konfliktov vrátane extremistických ideológií. Taktiež musíme zabrániť používaniu jadrových zbraní teroristami. Spojené štáty taktiež chcú zmobilizovať medzinárodné spoločenstvo, aby e, riešilo zásadné výzvy, ktoré sú spôsobené klimatickými zmenami a chorobami. Kolektívne činnosti sú dôležité, aby sme zabezpečili prístup do spoločných priestorov, čiže to kybernetický priestor, vesmír alebo oceány. Našimi Naši spojenci sú v týchto všetkých snách zásadní, dôležití a silná Európa je nevyhnutný partner na boj s veľkými hrozbami a snažíme sa spoločne o prosperitu a do, dodržovanie medzinárodných štandardov. Spojené štáty opätovne e, sa zaviazali posilniť a prehlbiť vzťahy s EÚ. Najmä sme uznali dôležitosť EÚ pri e, propagácii mieru a prosperity v celom regióne. E, pokiaľ ide o medzi, transatlantické e, obchodné vzťahy, tak sme podporili milióny pracovných zmien a veríme v úspešnosť TTIPu, ktorá posilní obchod a taktiež chceme posilniť spoluprácu v zahraničnej a bezpečnostnej politike. A rád by som vám uvedol niekoľko prí, prípadov, kde už naozaj úzko spolupracujeme. Jedna z oblastí, kde úzko spolupracujeme, sa týka e, zabraňovania konfliktov a e, oblasti bezpečnosti. Pokúšame sa spoločne riešiť humanitárne núdzové situácie, ktoré sú spôsobené krízami. Pokúšame sa taktiež zabraňovať konfliktom v prvom, e, v prvom e, pláne v spolupráci s EÚ. Pokiaľ ide o dlhodobé investície a rozvoj, tie sú kľúčové pri zabraňovaní e, konfliktom. Spojené štáty a EÚ spolupracovali, už dávno spolupracujú na e, predchádzaní krízam, na, reagovanie, na, riadenie, na riadenie pokiaľ ide o reakcie na krízu musíme sa snažiť pomáhať krajinám, aby sa dostali opäť na správnu cestu e, rozvoja. Minulý týždeň sme uzavreli prvý dialog o bezpečnosti a rozvoji. Máme spoločný záujem vyvíjať integračné nástroje v krajinách, kde existuje extrémny extrémizmus a pokúšame sa harmonizovať naše snahy pre zabraňovaní Eh, Hru z vojny. Taktiež posilňujeme spoluprácu v oblasti právneho štátu a dobrej správy, boji proti extrémizmu a prevencii konfliktov. V rámci úzkej koordinácie bezpečnostných záležitostí Spojené štáty a Európska únia eh, prakticky spolupracujú, pokiaľ ide o spoločnú bezpečnostnú a obranú politiku EÚ od prvej misie CSDP, CSDP e, Európy, misie Spojené štáty a Európa spolupracuje tak v teréne, s inými, ako aj inde, teda aj s inými partnermi, pre všetkým z OSN, tak aby riešili spoločné bezpečnostné výzvy na Balkáne, v Afganistane, po Af- v Afrike a inde na svete. V súčasnosti e, európske a americké plavidlá spolupracujú aj s ďalšími medzinárodnými partnermi, tak aby bojovali proti pirátstvu e, pri africkom rohu takisto iné zložky vojenské spolupracujú, tak aby dokázali e, pokryť vodnú plochu vo veľkosti Spojených štátov. Tým sme dokázali rozobrať viaceré skupiny pirátske za posledné roky. Takisto úzko spolupracujeme aj s misiou v rámci Mali, e, stredo, strednej južnej v e, Republike Kongo a takisto podporujeme niektoré demokratické iniciatívy. Záverom by som chcel poznamenať, že načasovanie tohto ročného dialogu transatlantického legislatíve 28. E, júna. E, to je mimoriadne šťastne zvolený termín, pretože nasleduje po Európskej rade 25. a 26. júna, ktorá sa bude zaoberať bezpečnostnými a obrannými otázkami ako prioritne. Po tom, čo sme privítali tie výzvy, ktoré sa týkali oblasti bezpečnosti a obrany, ktoré boli sformulované v decembri 2013. Tešíme sa na to, čo rada priniesie budúci týždeň a že efektívne tým prispieje k zlepšeniu tejto oblasti a pričom bude efektívne spolupracovať s partnermi ako Spojené štáty, NATO a Spojené národy. E, teraz by som rád v tomto duchu odovzdal e, slovo kolegovi Robertovi Belovi, poradcovi pre oblasť obrany e, pre veľvyslancom NATO. Pán Bel, nech sa páči. Ďakujem pekne, John. Na úvod mi dovolte poďakovať pani predsedničke za zvolenie tohto stretnutia za výber témy. Posilnenie transatlantickej bezpečnosti a spolupráce už zo samotnej definície ten názov nám hovorí, že máme silné základy transatlantickej bezpečnosti a spolupráce v oblasti obrany a v, tomto, v týchto časoch mimoriadných víziev na medzinárodnom poli, hlavne pokiaľ ide o bezpečnosť, je nevyhnutné, aby sme ju posilnili Máme veľkú príležitosť, aby sme budúci týždeň e, naozaj pristúpili k posilneniu transatlantické bezpečnosti a spolupráce. A to hovorím, pretože sa majú udiať tri samostatné schôdze za ten istý týždeň, ktoré sú úplne podstatné z pohľadu nášho ďalšieho postupu. Uprostred týždňa e, ministri obrany na to sa stretnú. Ashkanater e, príde na prvé takéto stretnutie v úlohe ministra ministra obrany a v stredu a štvrtok sa zúčastníme a hneď ako v štvrtok skončí takéto zasadnutie, tak 22 ministrov skočí do aut a pôjde downtown na summit centra a to bude e, sa diať paralelne s TLD v Rige, kde bude parlamentný pohľad na veci, ako je nevyhnutné ho mať a presadiť, e, pokiaľ ide o prácu, o fungovanie oboch organizácií. Prvé dve sekcie sú naozaj veľmi dobre previazané, podľa mňa, a to nielen preto, že 22 tých členských štátov má spojené záujmy, ale aj preto, že generálny tajomník NATO, pán Stoltenberg, bol prizvaný na tieto sekcie NATO a takisto vysoká predstaviteľka navštívi tieto NATO sekcie pani Mogherini. Máme teda veľkú príležitosť, dá sa mi, eh, v rámci týchto troch podujatí budúci týždeň uvažovať kreatívnym spôsobom, nad tým, ako realizovať našu e, víziu o líderstve na to a ako zabezpečiť súčinnosť EU a Spojených štátov. To bola podstatná téma včera, keď generálny tajomník NATO Stoltenberg sa stretol s pánom Junckerom. Nebudem e, teraz e, čítať tlačové vyhlásenie, tá sekcia, ktorá sa týkala otázok a odpovedí, tu máte k dispozícii, ale nech len postačí konštatovanie, že sa to týkalo oblasti, kde užšia a efektívnejšia spolupráca naozaj vystupuje do popredia ako vec, ktorú treba presadiť. Chcel by som zdôrazniť možno len užšiu spoluprácu v oblasti kyberkriminality, takisto boj proti hybridným prístupom, prístupom hybridným k vojne, k vedeniu vojny. Pokiaľ ide o počítačovú kriminalitu alebo kyberkriminalitu, tak tam sme naozaj pokročili, pokiaľ ide o tú spoluprácu. Máme ešte taký trojuholníkový vzťah EÚ a Spojené štáty spolupracujú v rámci e, Task Force, ktorá bola zriadená v roku 2010 a potom NATO a EÚ sa snažia užšie spolupracovať v oblasti počítačovej kriminality a samozrejme Spojené štáty ako kľúčový partner v rámci NATO je plne zapojený do iniciatívy boja proti počítačovej kriminalite na úrovni NATO. Pokiaľ ide o hybridné veci, tak nie je to ani tak, že by to bola nová vec, pretože asymetrické vedenie vojny je známe už z histórie, viacerých storočí. Čo je však nové je toto e, to, to zacielenie a zameranie a sa rigoróznosť, e, s ktorou pod Putinovým vedením Rusko aplikuje takúto, takú, takéto vedenie vojny. A jedna vec je jasná, napriek tomu, že obe organizácie NATO a EÚ bojujú, teda pracujú na vypracovaní stratégií na potieranie takéhoto typu vojny, je jasné, že si to vyžaduje komplexnú odozvu na úrovni všetkých vlád prekonané, kombinuje to rozmer vojenský, hospodársky, spoločenský, čiže je tam celá celá celé sada takých pák, ktoré môže uplatniť len EÚ. A pokiaľ ide o napríklad jednotky rýchlej odozvy, tak práve EÚ formou na to môže veľmi rýchle konať Našou výzvou je vlastne zoperatívniť fungovanie týchto dvoch organizácií v reálnom čase, keď sa ocitneme v skutočnej kríze, aby sme sa ubezpečili, že e, budeme zabezpečovať pridanú hodnotu v rámci týchto dvoch organizácií. E, nie možno každodenne, ale pravidelne v rámci mojej práce, tak e, v rámci NATO, ako aj v poskytovaní poradenstva pre ambasádora, pre veľvyslanca Gardnera, ja vidím aj iné a vnímam iné oblasti, kde EÚ a NATO postupujú dopredu a kde posilňujú svoju spoluprácu, vrátane jednotného európskeho leteckého priestoru a simultánneho spustenia obrany vzdušného priestoru, systém ochrany vzdušného priestoru, je dôležité aj tieto veci zosúľadiť, aj pokiaľ ide o GPS a Galileo, pretože aj GPS systém sa blíži k tým svojim operačným milníkom. Istotne spolupracujeme v oblasti Kosovo a boja proti pirátstvu boj proti pirátstvu. Samozrejme, za posledné mesiace pozornosť sveta a určite transatlantického priestoru opätovne sa nasmerovala na kolektívnu obranu z dôvodu agresie e, Ruska na Ukrajine a nelegálneho anektovania Krymu. Ako spomínal John Salmons, e, my sme e, z pohľadu nášho líderstva sa snažili poskytnúť skutočné jednotky a na rotačnom princípe, aby sa tu objavovali, aby pomáhali aby sme tak jasne komunikovali predovšetkým smerom na spojencov, že sme že vážne myslíme naše záväzky smerom na členské štáty NATO v mysle článku 5 a aby sme vyslali zároveň posolstvo, že akýkoľvek potenciálny nepriateľ, ktorý uvažuje nad e, rozširovaním takéhoto nesprávneho postoja, chovania a nezákonného postupu, ako sme e, videli na Ukrajine, aj voči e, európskym, teda členským štátom na to, že to nie je akceptovateľné. Pokiaľ ide o článok 5, tak pokiaľ ide o ten samotný konflikt, e, NATO e, má osobitné miesto aj v rámci Lisabonskej zmluvy, ktorá stanovuje, že v prípade ozbrojeného útoku na západnú Európu tie členské štáty EÚ, ktoré sú členskými štátmi NATO, tie sa obratia na EU, teda na NATO, aby zareagovalo na takúto takýchto akt agresie. My sa nechceme dostať do takéhoto bodu, samozrejme preto je nevyhnutné e, nad rámec tých e, zabezpečovacích opatrení e, zdôrazňovať aj tie odrádzajúce opatrenia. Na to tie odrádzajúce opatrenia, ak sa tak dá povedať, vychádzajú z takého troj, také, takých troch základných pilierov, a síce konvenčný, konvenčná obrana, raketová obrana a na konci samozrejme e, jadrové odrázanie a jadrová garancia alebo záruka, ktorú ponúka Spojené štáty Európe ako aj e, nezávislým francúzským e, jadrovým zložkám, ako aj britským zložkám ponúkame takisto. A záverom by som chcel zdôrazniť, že my zvažujeme veľmi triezvo a veľmi vážne všetky tri možnosti. Nikto nechce tu na nejakým spôsobom zvoniť vojnové, na vojnové zvony ale robíme to s veľkou vážnosťou, pretože situácia nie je jednoduchá. My, pred dvoma týždňami som sprevádzal generálneho tajomníka NATO v rámci jeho cesty do južnej časti Spojených štátov, stadiaľ pochádzam ja sám, navštívil dve základne, ktoré jasne e, počiarkovali tieto tri piliere odradzacieho režimu, ktorý si na to zvolilo. E, zvolilo. Prvá návšteva bola pri Jacksonville vo Floride, táto základňa. Tí piloti F-15 sú v Rumunsku a neskôr sa presunú do Bulharska, potom do Holandska, e, kde absolvovali školenia. No, sú to rezervné jednotky. Mnohí z týchto ľudí, ktorí pracujú v týchto útvaroch, majú svoju bežnú prácu. Po absolvovaní naozaj veľmi prísneho tréningu, školenia sa stávajú súčasťou takéto letky, letky F-15 týchto bojovníkov vysoko kvalifikovaných a oni zabezpečujú odrádzací efekt. Potom neskôr navštívil generálny tajomník USS Kány, to je protiraketový systém obrany a je to vybavené jednými z najpokročilejších najpokročilejších softvérov boja proti, proti raketovej obrany v rámci vojenského lodstva Spojených štátov, Kárny, e, sa chce presunúť trvaným spôsobom do Kárny, do Španielska, tak aby posunila operácie NATO. A takisto navštívil ponorku USS Alaska, generálny tajomník. To je e, číslo 1, loď číslo 1 e, v rámci vojenského loď námorníctva Spojených štátov a čo skoro bude hliadkovať ako hliadkujú takéto podobné ponorky už celé 10 ročia, tak aby pôsobil odrádzajúco v tejto časti spektra. Čiže sme vážni, triezvi, objektívni a naozaj venujeme pozornosť všetkým prvkom a náležitostiam nášho vzájomného vzájomnej bezpečnosti. Toľko z mojej strany a ja potom odpoviem na otázky. Ďakujem páni. Teraz by som rada dala priestor na otázky a odpovede. Pán Megalisto, chcete vy začať? OK. Ďakujem veľmi pekne. E, pani spolupredsedajúci, ďakujem pán Benhard, pán Summers za ten úvod. E, myslím si, že naozaj, že zjednotení postupujeme, alebo zjednotení sme v tomto, e, že to by sme si mali osvojiť ako heslo, pokiaľ ide o Spojené štáty a NATO Tie hrozby pochádzajú z juhu, z arabského sveta, ale takisto aj z východu. Výzvy, eh, ktoré máme pred sebou, sú obrovské. Nové výzvy, ktoré ste spomenuli, hybridné vojny. Sú tu rôzne typy eh, závislosti aj v rámci EÚ a o prepojení musíme zostať zjednotení aj v rámci EÚ. Keď sa pozrieme na isté reziduá vo východnej Európe, východnej Európe z minulosti, Dve veci, na ktoré niekedy zabudám, by som chcel spomenúť. Korupcia je takým reziduom, takým zvyškom z minulosti, e, vrátane korupčného správania pri podnikateľských dohodách s ruskými podnikateľmi alebo s ruskou podnikateľskou sférou. To skorumpovalo aj naše systémy a v mnohých prípadoch, dokonca v celej EÚ, sme svedkami spoločnosti a subjektov, ktoré to tlačia aj na politickú úroveň, tlačia aj politickú úroveň príjmaniu niektorých rozhodnutí, ktoré sú v rozpore s logikou našej spolupráce, pokiaľ ide o sankcie, pokiaľ ide o našu spoločnú odozvu a odpoveď na ruskú agresiu. To je moment, kde si myslím, že spolu so Spojenými štátmi musíme byť silnejší, pokiaľ ide o odhalovanie nedostatkov, takýchto nedostatkov nášho systému. Ja som rád, a to nie je nepriamo to súvisí možno, ale akým spôsobom pomohla americká strana pri riešení prípadov FIFA, kde európsky justičný systém nebol schopný tieto veci odhaliť. To je príklad e, takého silného posolstva zo strany Spojených štátov, že takáto korupcia by nemala byť tolerovaná Druhá vec sa týka programu zrušenia víz. Je 5 krajín v rámci EÚ, ktoré nie sú súčasťou programu zrušenia víz, ktoré má, majú Spojené štáty. A to teda využíva aj náš nepriateľ, aby nás rozdelil. Pozrite sa, neberú vás vážne, vy ste ľudia druhej kategórie, Rumunsko, Bulharsko, Polsko, Česká republika a Chorvátsko. Vítam iniciatívu dvoch senátorov, ktorí volajú po zmene legislatívy v Spojených štátoch. Ja sa o tom zmiením aj na našej schôzi v Rige na budúci týždeň. Vždy dávame otázku našim kolegom v kongrese, ale bohužiaľ doposiaľ nedošlo k žiadnemu posunu tejto veci. Spolu bojujeme proti terorizmu, proti akýmkoľvek hrozbám a mali by sme naozaj sa zasadzovať za nediskriminačné na, na zaobchádzanie smerom voči eh, teda európskym občanom. Takže navrhujem pán, pán, pán McAllister, že označíme, ktorí budú eh, hovoriť a potom sa teda vyjadria eh, naši hostia. Pán Bašku, prosím. Ďakujem. Vítam tu Boba a aj druhého kolegu. Mám otázku, jednu, jedno vyjadrenie a jeden, jeden taký, jeden také posolstvo. Začne tým posolstvom, pretože to je dôležité tu um, predostrieť. Cítime, že existuje teraz zvýšený záujem, znovu nadviazať dialog. Prepačte, môžem pokračovať? Takže je tu záujem znovu nadviazať dialog a možno spoluprácu s Ruskom. A my chápeme, že to by sa mnohým páčilo. Na druhej strane strategické uisťovanie by teda naďalej malo pokračovať. Napriek tomu, že znovu je nadviazaný dialog z Ruska, tak je naďalej treba e, byť uistený aj zo strategického e, hľadiska. A myslím si, že tie trendy, ktoré sa dali do pohybu prostredstvom ruského programu, vyzerá to tak, že budú potrebné dlhé procesy v tejto oblasti. Takže rozhodne treba strategické uistenie. Takže také posolstvo, ktoré som chcel predostrieť. Ďalej, to moje vyjadrenie. Nevieme, kedy sa to strategické ústenie dá e, spustiť a znovu reaktivovať. Avšak, čo sa týka jadrových zbraní, tak e, Rusko je náchylné možno, že e, ich e, veľmi rýchlo zakomponovať do celého obrázku situácie. No a Rusko nedosiahlo, čo chcelo, čo sa týka v súvislosti s Ukrajinou. Takže ten, tá skutočnosť, že Krím je teraz ruským územím a po druhé, že v podstate prostredníctvom konfliktu na, na e, východe v podstate spolu rozhodujú o Ukrajine a zároveň, že e, sa nerokuje o členstve Ukrajiny v NATO, tak otázka je, prečo Rusko nadalej e, sa chová agresívne a riskuje, že budú ponechané v platnosti sankcie a že bude medzinárodne izolované. Zo strategického hľadiska aby sa to podstate tá situácia dala vyložiť tak, že sa im podarilo, čo chceli. Alebo možno nie. V tom prípade ma opravte. Ďakujem. Ďalej pán Štetina. Ďakujem za slovo. Vážení páni, ja som rád, že ste medzi nás prišli, že ste si na to vyhradili čas. No a padli tu slova zo začiatku o tom, že americkí vojaci pomáhali oslobodzovať Európu. Oni pomáhali oslobodiť aj moju vlastnú krajinu. Ja som z bývalého Československa a mnoho vojakov generála Petna v Československu zahynulo. To som chcela zdôrazniť, že my nezabúdame. A u mňa je veľmi konkrétna otázka. V roku 1994 v Budapešti bola uzavretá Budapešská zmluva, ktorá bola veľmi jednoduchá. Ukrajina odovzdá atomové zbranie Rusku a Rusko si nebude robiť nároky, územné nároky na Ukrajinu. Rusko túto zmluvu nedodržalo pregnatným spôsobom, obsadilo Krym, obsadilo ďalšie časti Ukrajiny. A jeden z garantov tejto zmluvy boli práve Spojené štáty. A ja sa pýtam, ako túto garanciu Spojené štáty hodlajú prejaviť. Ďakujem. Ďakujem pani Ana Gomeš. Vítam našich hostí. Čo týka Ukrajiny, určite musíme ponechať alebo posilniť sankcie. Rada by som sa opýtala, ako to, že sa nás to netýka. Ako to, že sa nám nepodarilo bojovať proti Putinovej e, propagande? Ako to, že sme nezabránili Eh, ukrajinskému prezidentovi, ktorý v podstate urobil takú hlupú chybu, že zakázal komunistickú symboliku, v podstate dal zbraň do rúk prezidentovi Putinovi. A je naša hlavná požiadavka, alebo hlavnou požiadavkou ľudí na Majdane bolo bojovať proti korupcii. A ako to, že nepomáhame bojovať proti korupcii na Ukrajine? My vieme, prečo tie peniaze sú, sú v našich finančných systémoch, v našich bankách. No a ďalej tu máme Irak a Sýriu. Sýriu, kde sme sa cítili opustení, pretože v jednej chvíli sa hovorilo o teda hranici, ktorú, ktorá bola nepriateľná, to boli tie chemické zbranie a, a naraz sa to celé rozplynulo. Ale ja to nechápem, je tam, mala by tam byť koalícia, ktorú vedie USA, zúčastňujú sa tam niektoré členské štáty EÚ, ale čo sa tam deje? To je predsa katastrofa. Sú, je tam ISIS, majú tisíce vojakov a tí v podstate nie sú vôbec e, vyškolení a ISIS Irak a Sýria, to sú absolútne kľúčové body. A to nie len z vojenského hľadiska, týka sa to aj diplomacie. Vieme, že napríklad e, Saudská Arábia tam hrá skutočne obrovskú úlohu. Líbia o tom možno ani radšej nerozprávame, napriek tomu, že viem, že tá e, americká odpoveď tam bola dosť silná, ale Takže áno, sú tu strategické výzvy. Hybridná vojna, vojna proti kybernetickému terorizmu. A Máme tu správy o rôznych ilegálnych krokoch zo strany USA. To nás ešte dostihne. Už nás to časočne dostihuje napríklad využívanie bezpilotných lietadiel na vraženie e, ľudí a tak ďalej. Takže rôzne výzvy. No a na záver strategické výzvy. Čína. Ako vidíte Čínu? Ja som z Portugalska. Máme určité letecké základne, ktoré boli kedysi americké. My znižujeme ich počet, ale myslím si, že teda to povedie k úplnému vymazaniu takýchto základní, ale Čína má záujem. Má záujem napríklad o um, prístav vedľa tých leteckých základní a nie je to len obchod, nie je to len o ten prístav. Čína rozmýšľa strategicky, čo sa týka ich prítomnosti v Atlantiku. Takže kde je na to? Kde je spolupráca EU a USA? Thank you. Ďakujeme. Vážení páni, ďakujeme za vašu komplexnú prezentáciu na včera. Boli prítomní v parlamente dlhodobí členovia e, ruskej opozície. Pán Ilia Jašin a Michail Kasianov nám predstavili predstavili nám správu zosnulého Borisa Nemcova názov tejto správy je Putin bodka vojna. A zároveň tam boli členovia Atlantickej rady a predstavovali svoju správu. No a závery, ktoré z toho vyplnuli, boli dosť podobné. No a večer prebehla diskusia, ktorej predsedal pán Štetina a hovorilo sa tam o metodách propagandy a o rozdieloch medzi novinármi a propagandistickou vojnou. A padlo tam mnoho návrhov a žiadosti zo strany ruskej opozície. No a mňa by zaujímalo, keďže si myslím, že celkom dobre hodnotíme situáciu, keď hovoríte tu o hybridnej vojne, o propagandistickej vojne že NATO má v podstate excelenčné centrum pre strategickú komunikáciu, ktoré vedie veľvyslanec Jaris Kaklins. Toto stredisko je teda e, v Rige. No a oni chcú využívať rôzne nástroje, ktoré by mohli zastaviť Kreml, Kreml od veľvo na, na tejto propagandistickej ceste. Takže nie je to, nie je to len o to, že sa identifikuje manipulácia a uvedú sa veci na správnu mieru, že sa povie pravda, avšak aj e, ďalej je treba sankcionovať napríklad zamestnancov a pracovníkov takéto propagandy, pretože to nie sú skutoční novinári, alebo ľudí, ktorí sú predovšetkým aktívni v rámci propagandy. Ja som si na 100% istá, že musíme postupovať aj takto, nie len čeliť propagande alebo uvádzať veci na pravú mieru, pretože tá propaganda je príliš e, objemná na to, aby sme postupovali len takto. Takže, milí hostia, máte slovo. Pán McAllister, ešte chcete sa vyjadriť vy? Ešte mám jedného kolegu, alebo kolegyňu na zozname Monika Makovej sa chce ešte vyjadriť. Môžete sa vyjadriť teraz, hostia, alebo neskôr. Takže už len Monika. Monika, chceš sa ešte vyjadriť? Áno, ďakujem. Som Monika Makovej, pochádzam z Rumunska. Rumunsko je v podstate spotrebiteľom alebo používa, užívateľom, ale aj vytvárateľom bezpečnosti v našom regióne. A preto očakávame, ďakujeme teraz za vašu pozornosť a za vašu starostlivosť, pretože my hráme dôležitú úlohu pri zaručovaní stability a demokracie v Európe a hlavne v našom regióne. Ďalej vám chcem povedať, že rumunskí občania, a nehovorím len o teda vládnych politikoch, Rumunii si cenia špeciálne partnerstvo z USA. Máme také osobitné partnerstvo, vkladá sa z troch prvkov, obrana, investície a výskum a chceme naďalej posilňovať toto partnerstvo. Čo sa týka ruskej propagandy, pretože toto taktiež bolo dnes nadnesené, no tá, je to nebezpečné. Bohužiaľ sme ju umožnili priebehu niekoľkých rokov a zanedbali sme teda túto situáciu. No a možno viete, že oni vždy vysielajú v jazyku tej konkrétnej krajiny, takže sa to dostane priamo k ľuďom. No my nemáme to, čo sme mali v priebehu komunizmu, BBC a Slobodnú Európu, pretože sme vstúpili do EÚ, stali sme sa demokratickou krajinou, už nebolo e, žiadne nebezpečenstvo do budúcnosti a preto sme nepotrebovali už e, nezávislé a slobodné médiá, ale myslím si, že teraz ich zase potrebujeme, pretože, ako som povedala, Kreml v podstate vysiela v našich krajinách v našom jazyku. Takže sa to dostane priamo k ľuďom. A nemáme žiadne nezávislé médiá, ktoré by na to zareagovali. A sú to aj krajiny, kde národné médiá sú vlastnené z 90 e, rôznymi oligarchami a politikmi, ktorí majú niekedy až kriminálne záujmy. Taktiež sa chcem pripojiť určitým spôsobom ku kolegyne Anne-Marie Gomeš. Chcem sa opýtať, kde je ten vzťah EÚ na to, ale chcela by som vyjadriť svoju nádej, že spolupráca medzi EÚ a NATO bude posilnená, pretože vidíme amerických vojakov, americké plavidlá, ďakujeme za ne, teda v dôležitých oblastiach, v pobaltských štátoch, v Rumunsku, v Bulharsku, v Polsku. A, a myslím si, že Francúzsko taktiež no, niečo, nejaké kroky robí v tejto súvislosti, ale myslím si, že bolo treba pre, prehlbiť túto spoluprácu. A ešte na záver pokiaľ príde vojna, tak si nemyslím, že problémom bude obrán, obrana v týchto krajinách, ale že ich bude musieť oslobodzovať, pretože sa to všetko môže zomlieť v priebehu niekoľkých hodín. A, ale nepríde k vojne, pokiaľ na začiatku budú veľmi E, jasné signály a na to sa rýchlo zareaguje. Prídu tam vojaci a plavidlá, ktorí povedia, nech vás to nenapadne, my to tu bránime. Takže myslím si, že takto môžeme zabrániť vojne. Samozrejme, mierotvorné zložky musia byť vždy pripravené. Gentlemen, please. Ďakujem. Bolo to naozaj veľa otázok, mohli by sme tu zostať oveľa dlhšie, než Máme vyhradený časový limit, ale pokúsim sa teda e, zodpovedať. E, možno, že niektoré otázky bude lepšie zodpovedať vedieť Legion Samis, ako na, naozaj riešime realitu korupcie. Taktiež pokiaľ ide o program víz a aktuálnu situáciu v kongrese. A John možno taktiež, pretože o tom veľa vie, môže zodpovedať otázku, ako môžu byť západné demokracie efektívnejšie pri riešení hrubej propagandy, naozaj tsunami propagandy, ktoré teraz čelíme. A možno sa bude ešte chcieť vyjadriť k otázke Sýrie. A ja e, sa budem venovať tým vojenským otázkam, ak súhlasíš. V prvom rade by som chcel hovoriť o tých jadrových otázkach. Absolútne súhlasím s tým, že musíme naozaj prakticky, pragmaticky reagovať naozaj nohmi na zemi. USA už investovalo do iniciatívy miliardu dolárov. E, je to záväzok, ktorý naozaj pokrýva sever a juh, aj územné, aj zem a vzduch. Pán Putin často hovorí o jadrovej hrozbe a o tom, že naozaj veľa investujú do modernizácie, že rozmiestňujú jadrové zbranie pre strategické účely a že v prípade porušenia E, zmluvy o kontrole druhých zbraní, ktoré, ktorú, ktorú trvalo roky spísať. Avšak na nešťastie Rusi majú doktrínu, to pre vás nebude nič nové, pretože Ruská federácia pripravila aj e, anglický preklad. Nazýva sa to eskalácia k deeskalácii, čo je naozaj špecifická jadrová hrozba. A stratégia pozostáva z toho, že odstúpite územie. Dúfam, že nehovoríme o žiadnom členskom štáte NATO. A keď by som použil termín, ktorý použila rumunská poslankyňa o oslobodení versus obrane, kde teda sa hovorí o tom, že sa oslobodzuje územie, a hrozí sa jadrovou reakciou, pokiaľ by niekto si chcel to územie zobrať späť. Takže podľa svojej vlastnej dokriny by Rusi použili jadrové zbranie, aby umožnili ukončiť krízu. Tak to formulujú. Na no to sa snaží zvážiť, aký dopad môže mať táto stratégia, takže v tejto chvíli nemám žiadne uh, závery, e, o ktoré by som s vami mohol podeliť, ale chcem povedať len, že sa tomu naozaj intenzívne venujeme. Nemyslím, že sa dá povedať, že Rusko dosiahlo svoje ciele na Ukrajine. Všetci sa naozaj intenzívne venujeme e, tomu, aby sa dosiahol, aby sa uzavreli dohody z Minsku je potrebné ich aj e, presadiť. A tá vojenská stránka je na nešťastie príliš často porušovaná, keď dochádza k prerušeniu prímeria a taktiež nedochádza k odstraneniu ťažkého vybavenia. No a na politickej stránke tam sme ešte v skorej fáze, no ukrajinská vláda veľmi odvážne navrhla viacero reforiem je v serióznom dialogu s Ruskom o vývoji projektu, avšak i ak minský proces by bol naozaj dotiahnutý do konca, tak by boli posilnené hraničné kontroly a Ukrajina by naozaj ovládala svoje vlastné územie. Avšak ak dojde ku kolapsu Minsku, tak Západ, nielen, moje, nielen moje, naše orgány, ale aj tu vodcovia v EÚ sa musia pripraviť na e, zvažovanie e, ostriejších sankcií. Taktiež zaznela otázka z českého poslanca o memoranda z Budapešti z 94. Pre mňa je to veľmi osobná záležitosť pretože som bol s jedným z vyjednávačov tohto memoranda z Budapešti. Veľmi často som chodil do Ženevy a veľmi často som sa stretával s ukrajinskými diplomatmi, ktorí sa ma pýtali, či nám môžu veriť. Keď sme povedali, pokiaľ sa vzdáte jadrových zbraní, No, snažíme sa v maximálnej možnej miere, aby vaša suverenita nebola nikdy narušená. A vtedy Ukrajina mala tretie najväčšie, jadro, e, tretie najväčšie množstvo jadrových zbraní na svete, väčšie než Franc- teda hneď po Francúzsku a Číne. No, Budapešťanské memorandum bol politický záväzok prvého stupňa. Nebolo právne záväzné, ale ako bývalý člen e, týmu e, Senátu Spojených štátov my v ústave je veľmi jasne odlišujeme medzi záväzkami, ktoré sú právne záväzné prostredníctvom zmluv a politických dohôd. A budapuštianské memorandum e, nebola zmluva, Čiže nie je to právne záväzné. Každopádne to bolo zobrané veľmi vážne e, Clintonovou vládou a nami, ktorí sme rokovali o tej dohode. My sme to mysleli vážne, keď sme hovorili Ukrajincom, že pokiaľ budú problémy, tak nezabudneme na túto dohodu a počas obomovej vlády sme sa snažili maximálnej možnej viere pomáhať z politicky aj vojensky Ukrajine, aby sme im ukázali, že si stojíme za svojimi záväzkami, ktoré vyplývajú z memoranda. A som presvedčený, že v tom budeme aj pokračovať. V 94. aj pán Carter e, bol e, účastníkom e, Budapešťanského memoranda. Môžete si prečítať prepis a on naozaj e, vydal dojímavé vyhlásenie o tom, nakoľko je pre ňo osobne e, memorandum z Budapešti dôležité. Čiže e, starší členovia obomovej vlády nezabudli na toto memorandum, aj keď nie je právne záväzné. No a ešte jedna vec, naozaj oceňujem to, čo ste Anna hovorili o konferencii o excelencii v Ríge to bola naozaj úžasná aktivita zo strany Lotyšska. Navrhli to ešte pred vypuknutím ukrajinskej krízy pred rokom a pol. A to je presne taký, taká zručnosť, ktorú budeme potrebovať aj do budúcnosti a ktorú potrebujeme rozvíjať. Uh, thank you, Bob, and all. Ďakujem. Ja sa pokúsim odpovedať na niektoré z ďalších otázok, ktoré tu zazneli. Začnem tou otázkou korupcie. Spojené štáty a EÚ už nejaký čas boli globálnymi lídrami, ktoré sa pokúšali promovať transparentnosť, právny štát, lepšiu správu a boj proti korupcii. A myslím si, že samotná EÚ e, naozaj intenzívne využíva soft power pri e, uplatňovaní právneho štátu lepšej správy v krajinách, ktoré sa za posledných 20 rokov pridali do EÚ a taktiež e, je príkladom krajín na periférii EÚ. Veľmi úzko sme spolupracovali v Ukrajine a v ďalších krajinách, kde existujú problémy s korupciou. Treba povedať, že čokoľvek, čo sa nám podarilo dosiahnuť, nestačí. Ešte toho treba urobiť veľa. Sú tam ďalšie problémy, ktoré by sme mohli riešiť, možno prostredníctvom dialógu, dokonca možno aj v rámci EÚ v niektorých oblastiach. A samozrejme treba povedať aj to, že Spojené štáty tiež majú svoje problémy. Mali sme mnoho politických lídrov, ktorí boli obvinení z korupcie a ďalších trestných činov. Je to akási nešťastná črta všetkých politických systémov, avšak nemôžeme to tolerovať. Za posledný rok to bola oblasť, ktorej sa nám podarilo naozaj intenzívne komunikovať oveľa viac než v minulosti. Teraz sú prišiel kvôli dialogu o bezpečnosti a rozvoji a dúfame, že sa nám podarí prehlbiť spoluprácu práve v oblasti korupcie. To isté platí pre otázku propagandy strana, ktorej nezáleží na pravde a ktorá má veľa peňazí a ktorá na nešťastie získala e, publikum, ktoré chce akceptovať jej, jej e, informácie. Je v tejto chvíli účinná, no avšak e, aj keď v Lotyšsku práca proti tomu to funguje veľmi dobre, máme pred sebou ešte veľa práce A samozrejme je to na jednotlivých spoločnostiach, aby zatlačali tie oblasti, ktoré sú najprehnanejšie. No ale samozrejme máme aj svoje morálne hodnoty, ktoré chceme stále dodržiavať, čo je sloboda slova, sloboda tlače a ďalšie hodnoty, ktoré nechceme stratiť. Otázka víz. Je to naozaj problematická téma Krajiny, ktoré sú úzkými spolupracovníkmi Spojených štátov, nie sú síce v tomto programe, ale to nie je otázka neúcty, je to skôr e, otázka požiadaviek, ktoré treba splniť v rámci tohto programu. Spolupracujeme so všetkými krajinami a snažíme sa dopracovať k tomu, aby sa mohli tohto programu tiež zúčastniť. No Aj v americkom kongrese sa ozývajú hlasy, ktoré sú skeptické voči tomuto programu vzhľadom na otázku globálnej bezpečnosti, ale ja dúfam, že budeme e, sa tejto oblasti venovať a dopracujeme sa k pokroku. No a teraz e, Sýria. Spojené štáty naďalej chcú dosiahnuť politické riešenie v Sýrii, čo by znamenalo novú vládu, v ktorej nebude Asad, čo je samozrejme veľmi komplikovaná situácia, najmä vzhľadom na nárast počtu násilných extrémistom Al-Qaida, ISIL a tak ďalej. Spojené štáty a aj koaliční partnery veľmi intenzívne bojujú proti tomuto. Spojené štáty boli lídrom, najväčším darcom humanitárnej pomoci, aby sme sa pokúsili situáciu e, vyriešiť, ale samozrejme chceme spolupracovať aj s EÚ, aby sme riešili s humanitárnymi dopadmi konfliktu, ale Samozrejme, neexistujú jednoduché a okamžité e, odpovede. Avšak myslíme si, že je potrebné dosiahnuť komplexné, politické riešenie, e, vďaka ktorému e, sa dopracujeme k mieru v Sýrii, čo si e, miestni ľudia určite po tých tragických rokoch zaslúžia. would you like uh, follow up? Áno, bol by som eh, rád, keby som ovládal čínštinu. Niekedy som troška už ovládal, keď som pôsobil v Číne. Myslím si ale, že Spojené štáty a Európa e, zdieľajú ten záväzok, v rámci ktorého vítajú mm, prenik Číny na globálnu scénu a tú zodpovednosť, ktorá sa k tomu viaže, ale máme zároveň aj zodpovednosť my e, zabezpečiť, aby nedestabilizoval eh, prienik Číny región okolity, napríklad e, v Juhočínskom mori, čo sa udialo, to vyvolalo e, veľa obáv z pohľadu susedov Číny a takisto aj z pohľadu Spojených štátov, to je dôležité takisto. Musíme E, spoločne vystupovať za medzinárodný systém, ktorý bude vychádzať z jasných pravidiel bez ohľadu na to, kto je tým aktérom alebo kto je partnerom, ktorý je do toho zapojený. Pokiaľ ide o situáciu na Azorských ostrovoch, tak nie som úplne konkrétne informovaný, neviem dať konkrétnu odpoveď, ale vo všeobecnosti záujem Číny investovať do inej krajiny v prípade, že E, sa tak deje za normálnych pravidiel, tak treba to privítať. To je samozrejme ale prirodzená súčasť ich prieniku na globálnu scénu. Samozrejme, takto vždy funguje, ale sú tam tie výnimky a výhrady takého presného zadefinovania spôsobov a pravidel. To bolo pomerne náročné, náročná séria schôz a teda učerpávajúci deň. Ak mi ale dovolíte, tak by som položila zrejme jednu a poslednú otázku ohľadom Západného Balkánu a konkrétne Kosova. Aké sú vaše očakávania, pokiaľ ide o aj spoluprácu s EÚ v priestore Západného Balkánu? Oh, the NATO in, in... E, samozrejme, e, na to Kosovo, tieto otázky sú vám známe ako skúseným predstaviteľom parlamentu. E, sú tam už e, jednotky, ktoré zabezpečujú takú bezprostrednú reakciu. Je tam misia EÚ, ktorá tam pôsobí a ktorá nám e, pomohla dostať sa k eventuálnemu úplnému zmiereniu všetkých tých strán zúčastnených. Na to sa zúčastňuje v rámci tej tretej skupiny tých, ktorí reagujú na situáciu, je 6 tisíc tých, tých e, vojakov. E, my e, sa zúčastňujeme pravidelných pravidelných takých kontrol týchto jednotiek a diskutujeme o tom na transatlantickej rade, sledujeme, akým spôsobom fungujú tieto jednotky, uvažujeme nad vzťahom medzi veľkosťou tohto útvaru a medzi tým politickým procesom, ktorý sa odohráva Investovali sme do toho výrazným spôsobom, tak ako aj členské štáty a nadalej budú investovať e, v rámci konferencii štvrtej generácie, kedy krajiny predstupujú a prislubujú nové jednotky nad rámec KFOR. E, musíme sa ubezpečiť teda, že nastolíme správnu rovnováhu na tej vojenskej úrovni a že naďalej budeme aj my plniť e, naše, našu zodpovednosť v súlade s EÚ a s tými hostujúcimi bezpečnostnými jednotkami a vojenskými, pričom sa budeme snažiť nájsť takú, také ukončenie toho rozmiestňovania vojenských, vojenskej prítomnosti, ktorá trvá už niekoľko rokov. To sa podoba troška s tým výzvam, ktoré na to malo v Afganistane, kde sa nám podarilo minulý december zabezpečiť prechod e, z misie bojovej na misiu asistenčnou, pomocnú a prejsť teda viac na fungovanie, ktoré nie, sa nezakladá na vojenskom zásahu, vojenskej pomoci, tak dúfame teda, že v nie príliš vzdialenej budúcnosti bude možné v atmosfére, kedy bude silnejší ten dialog medzi Kosovom a Srbskom a že to vlastne vyvolá takú situáciu a prostredie, kedy na to už bude môcť znížiť svoju vojenskú prítomnosť v regióne, v oblasti. Ďalšie kolo takéhoto dialogu na vysokej úrovni sa uskutoční 23. júna a myslím si, že to bude naozaj veľmi podstatné stretnutia a schôdza, hlavne pokiaľ ide o ambíciu Srbska otvoriť prvú kapitolu v rámci rokovaní s Európskou úniou. Takže tam vlastne zistíme, čo je v hre. Takže, dámy a páni, v mene podvýboru SEDE by som sa rada poďakovala obom steným hosťom za ich eh, veľmi komplexné prezentovanie pohľadu Spojených štátov, eh, spôsobov, prostriedkov, ako posilniť transatlantickú bezpečnosť a spoluprácu. Ešte stále sa radi domnievame, aspoň veríme tomu, že sme tým najlepším partnerom a napriek tomu, že je tam ešte stále veľa priestoru, ako posilniť tieto vzťahy Chcela by som sa poďakovať aj pánovi McAllisterovi a členom delegácie za účasť, za aktívne prispenie k tejto schôdzi. Ďakujem pekne. Áno, samozrejme, e, týmto sme uzavreli schôdzu CD. Ďalšia schôdza sa uskutoční 14. júla. Veľmi zaujímavá, verte mi.